Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Vamen. E, teraz je ukončená e, rozprava a teraz nasleduje oznámenia. Príslušné mm, polské orgány požiadali o zrušenie imunity e, pána Jaroslava Lešeka Valesa. Podľa článku 6 odseku 2 rokovacieho poriadu bude tento návrh postupený do príslušného právneho výboru z frakcie SAD a QNGL. E som dostal návrhy e, na menovanie členov výborov delegácie a zoznam týchto menovaní bude zverejnený v zápisnici tohto zasadnutia, keď nebude proti tomu žiadna námietka, tak e, to bude sa považovať za potvrdené. Teraz ideme k správe e, Gebrandy, um, efektívne využívanie zdrojov v Európe a um, najprv dám slovo pánovi Gebrandimu na 5 minút. meneer de voorzitter. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som na začiatok povedal um, pár um, čísel, o ktorých ste možno sneveli tu na vy, ale um, iné ľudia ani nemôžu na iných miestach. Uh, v roku 2050 bude 9 miliard ľudí uh, na tejto planete a 15 roku zaznamenáme zvojnásobenie počtu ľudí so stredným príjmom na 3 miliardy a potom budeme potrebovať 1,5 planety e, na e, našu spotrebu a neskôr 3 planety a to nemáme. A mm, v ekonomike, ktorá je e, závislá od vlastných materiálov, to stojí 100 miliard eur navyše každý rok, takže my v Európe potrebujeme praktický akčný plán, aby sme riešili tento problém. Cestovný plán komisie, to by som chcel zablahoželať komisárovi Potočníkovi k tomu, je to dobrý začiatok, pretože analýza a prístup, ktorý prijela komisia, sú veľmi dobré, ale mm, pokiaľ ide o mňa chýba, tu väčšia naliehavosť, väčšia praktickosť a to sa vám tu snažíme vyjadriť tu v parlamente a nehovorím len o podstate správy, to isté platí aj pre štruktúru, v ktorej šesť e, hlavných priorít e, v e, výbore pre životné prostredie boli identifikovaných a ja vám popíšem týchto šesť. V prvom rade e, je e, veľmi dôležité, pán predseda, že spolu s podnikateľským svetom sme dospeli k spoločnému akčnému plánu, aby Európa a jej podniky mm, oveľa viacej si boli vedomé problému s odpadom a ako ich musia riešiť. Potrebujeme jednoduchšie naredenia, predpisy a spoločnosti si musia uvedomiť, že potrebujú oveľa efektívnejšie vyrábať. E, druhá priorita je, že musíme mať spoločný trh pre recykláciu a znovu použitie. Bude to ľahšie brať e, odpady, ktoré obsahujú celé materiály a posielať ich cez hranice a potrebujeme používať daňový systém, aby sme stimulovali použitie druhotných materiálov. Musia byť e, lacnejšie ako primárne a teda potrebujeme tieto daňové stimuly. Tretia vec e, je, že chceme stimulovať e, výskum a vývoj. Musíme e, rozvíjať alternatívy a musíme zabezpečiť, aby recyklácia bola profesionálnejšia. Po štvrté, potrebujeme rozšíriť smernicu ekokonstrukcii a dizajne. Teraz sa tam hovorí len o energii, ale musíme zabezpečiť, že materiály a výrobky budeme môcť ľahšie znovu získať. A to začína s konstrukciou. A potom je tu oblasť e, efektívneho nakladania so zdrojov, ktorá musí byť stredovom aj ďalších politických oblastí, ako napríklad poľnohospodárstvo musíme efektívnejšie využívať vodu aj v rybolove. Šiesta priorita je, že Európa musí rozvíjať jasnejšie ukazovatele na e, základe pojmu mm, stopy. Čo sa týka parlamentu, keď viete niečo merať, tak to chápete a to je podstatné. Čím dlhšie na tom pracujem, vidím, že tu nejde tak veľmi o životné prostredie, ale o ekonomiku. A musíme účinnejšie, efektívnejšie nakladať s surovinami, aby v budúcnosti sme zabezpečili, že ekonomika prežije. Sú tu stovky miliard eur navyše, mm, čo to stojí podniky každý rok, pretože suroviny sú stále drahšie a preto som prekvapený, mm, keď vidím, že tu dnes ani nie je rada a ani neodpoveda na to, oni ne zdvihnú telefón. Nemajú ambíciu, aby tento akčný plán prešiel v Európe s podporou celej Európy, aby sme mohli ambicioznejšie tieto veci riešiť. Ďakujem, pán Gerbrandy, teraz za komisiu, komisár Potočník. Mr. President, honorable... Pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade sa Chcem zablažovať pánovi G. Brandimu za túto správu, ktorá si uvedomuje vysokú úroveň ambícií, ktorú treba dosiahnuť pre transformáciu na mm, Európu, ktorá efektívne nakladá so zdrojmi, tiež e, rieši politickú mm, dôležitosť a naliehavosť e, príjmať kroky, aby sme reagovali na ekonomické a ekologické výzvy, ktoré sú pred nami. Obmedzenie zdrojov sú ozajstným globálnym trendom, e, ktorý určite musíme riešiť Ekonomická kríza um, ukázala, že je um, nutné prijať naliehavé zmeny v ekonomike a uvažovať o našom modeli rastu a prehodnotiť ho. Bez tejto politiky budeme ešte viac tlačiť na životné prostredie a nesplníme naše ciele pre um, boj s klimatickými zmenami a vystavíme našu ekonomiku a blahobyt systémovým rizikám. Udržateľné využívanie zdrojov je podmienkou pre dlhodobú odolnosť a konkurencieschopnosť našich ekonomík. Efektívne nakladanie so zdrojmi je tiež sľubný zdroj pre mm, ekonomický rast a pracovné miesta, čo i predstavuje mm, prospech a príležitosti pre mm, podniky v krátko aj dlhodobom výhľade. Komisia e, načrtla e, svoj výhľad e, na ceste k zabezpečeniu konkurencieschopnosti v stratégii iniciatíve Európa 2020 od energetiky pod dopravu, klímu a vodu a biodiverzitu. My sme zapracovali efektívne nakladanie so zdrojmi v našich koncepciách pre výskum, poľnohospodárstvo, rybolovnú politiku a dúfam, že výsledok legislatívneho procesu um, bude v súlade s ambíciami, ktoré ste dnes ukázali, aby sme mohli riešiť eh, tú škálu, um, eh, víziou, ktorú máme s nakladaním so zdrojmi. Potrebujeme dať na stôl súladný ramec, aby sme dosiahli mm, udržateľnosť v rámci programu EU 2020. A komisia navrhla súbor milníkov EU 2020 eh, a mm, požiadaviek na začatie transformácie a efektívne nakladanie so zdrojmi sa posudzuje z troch hľadisk a som rád, že vy súhlasíte s našim pohľadom na priority. Poprvé, my zdôrazňujem pod potrebu zabezpečiť e, prírezové podmienky pre transformáciu ekonomiky. E, my e, riešime dôležitosť opatrenia ako napríklad ekokonstrukcia a tiež dôležitosť výskumu a inovácie a Eh, kľúčové potreby eh, zrušiť neefektívne dotácie a zamerať sa na ekologické dotácie. Eh, je nutné posilniť produktivitu nakladania so zdrojmi v EÚ a posilniť rast. Plné mm, realizácia tohoto programu by zabezpečila 72 miliard eur za rok a zvyšila by mm, obrad nakladania s odpadmi v EÚ o 42 miliard eur a vytvorilo by asi 400 tisíc pracovných miest do roku 2020. Po druhé, povaha, povaha cieľa. Mali by sme sa za, snažiť zabezpečiť, že náš kapitál a ekoslužby, ktoré zabezpečuje, sa budú využívať e, efektívne v dlhodobom výhľade, pretože sú zásadné pre e, našu kvalitu života a toto vyžaduje efektívne nakladanie so zdrojmi, čo chce komisia podporovať. A po tretie, my sa zameriavame na tie sektory, ktoré sú e, zodpovedné za, na najväčšiu, najväčší podiel e, e, dopadu na životné prostredie a to potravinárstvo a mm, výstavba. A mm, vlády sú kľúčovým prvkom pre túto stratégiu, pretože mm, efektívne nakladanie so zdrojmi je dôležité pri tejto agende a integrácia účinnosti zdrojov v Európskom semestri zabezpečí, že členské štáty e, budú postupovať e, udržateľnou cestou. Tiež spustíme proces, aby sme identifikovali e, tie vhodné ciele a mm, vypracovali ukazovatele mm, s tematickými ukazovateľmi do roku 2013. Prirodzene potrebujeme tiež plné zrealizovanie európskej ekologickej legislatívy spojenej s krokmi na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky. Ako vždy, záväzky všetkých hráčov sú zásadné pre úspech akéhokoľvek programu. Potrebujeme mobilizovať eh, hráčov na všetkých úrovniach a všetky príslušné sektory musia zohrať svoju úlohu. Ja sa spolieham na vašu podporu a budem sledovať dnešnú debatu s veľkým záujmom. Ďakujem, pán komisár Potočník. A teraz e, za výbor pre medzinárodný obchod kolega Jakolino na minú, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Potom, ako som si e, vypočul pána Gradina, chcem mu zablažovať. A aj komisára som si vypočul. Ako spravodajca výboru pre medzinárodný obchod e, vítam túto správu aj e, mnohé z návrhov aj našich e, podnetov boli zohľadené. Je bez pochyby, že v súvislosti s medzinárodnými vzťahmi EÚ, ekologické služby a obchod s ekologickými službami je veľmi dôležitý ako udržateľný ekonomický zdroj osobitne tovaria služby s eh, vysokou energetickou výkonnosťou by mali byť súčasťou hm, Európskej stratégie pre rast, eh, vytvárajúc eh, pracovné miesta a využívanie zelených technológií a toto bude dobré pre konkurencieschopnosť našich podnikov, počnúť s tými malými a strednými. Beriem na vedomie dôležitosť niektorých podstatných bodov, ktoré dúfam, že budú zohľadené v bilaterálnych a multilaterálnych dohodách, ktoré podpisuje EÚ aj v regionálnych. Jedna má zrušiť e, colné a necolné prekážky voči výmene ekologických služieb a tiež je tu otázka udržateľnosti a colných e, preferencií pre ekologické tovary a služby, ktoré sa vyrobajú na základe e, všeobecného systému preferencií. Čo sa týka procedúry 2, EU by mala ostať vo vedúcej úlohe v tejto oblasti a mala by podporovať e, obchod so zelenými tovarmi a službami e, s nečlenskými štátmi, aby zabezpečila väčšiu udržateľnosť hlavne v niektorých častiach sveta potrebujeme mať e, obchodné dohody, ktoré e, sú vždy v súlade s energetickou efektívnosťou. To znamená, že budeme mať um, chytrý rast v EÚ. Ďakujem pán Jakolinu. Teraz v mene e, výboru ITRE pán Johansson na jednu minútu. Först, herr ordförande och kollegor. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Grebandimu za veľmi dobrú správu. Ako spravodajca vo výbore pre priemysel k tejto správe chcem potvrdiť, že eh, udržateľná spotreba a eh, efektívne využitie zdrojov, to nie je protikladné. Musíme, respektíve potrebujeme inovatívne obchodné modely, potrebujeme výskum, inovácie, trhové uplatnenie e, a na to je napríklad potrebné rýchlejšie e, implementovať ekosmernicu alebo e, rámcovú smernicu o inováciách musíme posilniť súhru medzi členskými štátmi a E, európskou úrovňou. To sa dá podľa e, nás tým, ak budeme mať jasnejšie a merateľnejšie ciele vrátane identifikátorov ohľadne konkrétnych zámerov z legislatívnych iniciatív. E, musia byť presne identifikované aj mechanizmy financovania, ktoré sú potrebné. Toto je dôležitá otázka, takisto v súvislosti s touto správou. Ďakujem. Ďakujem v mene regionálneho rozvoja, výboru pre regionálny rozvoj, kolega Vogan na jednu minútu. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Výbor pre regionálny rozvoj s radosťou vypracoval stanovisko k tejto správe a výbor privítal že e, to bola vlajková iniciatíva pre e, stratégiu EU 2020 a e, výbor pre regionálny rozvoj tiež vyzýva k väčšej investíciám do infraštruktúry pre mm, ekologické programy a pre programy mm, obnoviteľných energií a sme radi, že tá správa to tiež zohľadňuje a tiež náš výbor vyzýva k väčšiemu príspevku európskych fondov k trvalému rastu a táto politika to zohľadňuje tiež výzvom k väčšej koordinácii medzi rôznymi fondami EÚ pre zabezpečenie efektivity zdrojov a navrhujeme, aby sme harmonizovali strukturálne fondy v budúcnosti. Náš výbor tiež vyzýva k väčšej koordinácii medzi hm, samozprávami a krajmi, pretože nakoniec sú to samozprávy a kraje, ktoré budú musieť eh, tieto projekty plniť. Takže všeobecne, keď to mám zhrnúť, eh, náš výbor je potešený touto správou. Ďakujem, pán kolega Von. No A teraz e, v rečnici mene frakcii na začiatok kolega Florenc na dve minúty. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár Potočník, eh, blaželme k tejto odvážnej správe, ktorá eh, vieme, že nie je jednoduché predložiť eh, správu, ktorá sa týka všetkých oblastí našej hospodárskej politiky a mm, efektívnosť so zdrojmi je základná požiadavka pre náš hospodársko-politický život v budúcnosti a preto je správne, že to posudzujeme aj z hľadiska konkurencieschopnosti našej e, spoločnosti a priemyslu a preto si myslím, že je nutné, aby sme túto širokú debatu viedli bez toho, aby sme hneď vyžadovali zákonné predpisy. Ja si myslím, že by sme mohli prijať e, celý súbor pravidel, e, kde by sme chceli upozorniť priemysel o tom, ako musíme byť efektívnejší a e, to už Ludvige v Nemecku e, sa o to pokusil aj e, môj mm, otec, aj ja sa to pokúšam pri mojich deťoch. Musíme naďalej sa snažiť dosiahovať efektívnosť. Ja som mal auto so spotrebou 12 litrov a teraz budem mať auto so spotrebou 3 litrov a um, naši otcovia hovorili, že politika efektivnosti je to, čo um, robíme um, stále, eh, pretože si zoberieme len toľko dreva z lesa, koľko každý rok prirastie a keď um, to nedodržíme. A keď to zabezpečíme, pán komisár, tak už eh, sa dostaneme o krok ďalej a preto ďakujem kolegovi Brandovi za um, výbornosť, príjemnú spoluprácu. My sme položili um, dobré základy stále hm, tu hm, mám hm, politických priateľov na druhej strane niekoľko prehnaných pripomienok, či naozaj chceme stále ísť len meso, alebo či očakávame, že v každom účte napíšeme, že aký vysoký je ekoaudit a čo má urobiť ten, ktorý dostane ten účet s tým urobiť, tak nadýchneme sa, vymažme tam pár vecí ten postup s tými ukazovateľmi je správny, ale aj to je proces, ktorý nie je možné urobiť zo dňa na deň a kolega Gebrandy, eh, my sa pokúsime spoločne vymazať to, čo nemá zmysel a to, čo je dobre presadiť. Ďakujem, kolega Florenc. Ďalej kolegyňa Merkis. Komisáris, eh, rapporteur Gebrandy. ik had ooit... Ďakujem, eh, komisár, pán spravodajca. Ja som um, mala um, k, krásne oranžový čajník, ktorý sa uh, vyrábal v Holandsku a raz sa mi to pokazovalo, nemohli mi to opraviť a okrem toho um, to bolo všetko výborné a nakoniec som si um, musel kúpiť nový a nebol taký pekný a um, bol lacnejší, um, takže e, mi to neopravili a Hm, tie veci takto nefungujú a treba to zmeniť a e, každý hovorí o našich zdrojoch, aké sú tieto pekné, ale nesmie zabudnúť na to, že máme um, tú známu správu rímskeho klubu, ktorá hovorí o um, hraniciach rastu a to z pred 14 rokov teraz stále ešte pokračujeme ďalej. Čo s tým robíme? Musíme to vidieť prakticky. Za posledných pár rokov sme mali aspoň dve rôzne stratégie, ktoré nám predložili o tom, ako naklad s surovinami. Jedna bola stratégia pre surovinia, a druhá táto mm, efektívnosť zdrojov a e, toto musíme zaintegrovať e, do našej spoločnosti a to spôsobom, aby ľudia nemuseli nosiť e, dva polovre alebo spotrebovať menej. Každý vie, čo máme na mysli pod e, efektivnosťou zdravia, musíme to dosiahnuť a my tu potrebujeme nové podnikateľské modely, ktoré vyzývajú k oprave a nie k nahradení e, novými výrobkami využívať druhotné stroviny a nové materiály, nie nové technológie. Potrebujeme e, lepšie označovanie a jasnejšie označovanie, nie 5 rôznych značiek, jedna pre energetickú efektívnosť a pre ďalšie veci. Pozrite sa do správy a viete, čo myslím. Musíme zabezpečiť, že nebudeme posielať tak veľa materiálov e, na skladky odpadu, ale do, bol do spaľovní. Teraz by sme mohli naplniť 10 futbalových štadionov so všetkými vecami, ktoré sme vyhodili tento rok v Európe. A mali by sme to zredukovať na jedno futbalové ihrisko, aby sme tam si nechali všetko, čo potrebujeme. Takže v roku 2006 musí, museli sme platiť 200 dolárov a dnes je to 600 dolárov za niektoré materiály. Je to trikrát viac, takže musíme s tým niečo urobiť. A nielen pre životné prostredie, ale aj pre nás. Ďakujem, kolegyne Merkis. Následuje pán kolega Paneo, to zná 1,5 minúty. Pán predseda, pán komisár, kolegyňa, kolegovia, momentálna kríza v EÚ, eh, to znamená vysoká nezamestnanosť, ekonomická recesia, problémy, ktoré musíme bezoskladne riešiť. Zároveň sú tu iné problémy, ktoré si možno hneď neuvedomíme, ale takisto vyžadujú rýchle riešenia, napríklad efektívne využívanie zdrojov v našej spoločnosti. V priebehu rokov stredná vrstva obyvateľstva e, sveta dosiahne úroveň 3 miliard a rozvojové krajiny tiež musia mať určité prínosy z procesu globalizácie a mm, treba si uvedomiť, že táto planéta má svoje limity, že treba žiť v rámci týchto limitov planéty a riadne využívať zdroje. To je jediná záruka efektívnosti. Treba vytvoriť program alternatív, inovatívny, pokiaľ ide o využívanie zdrojov, ktoré máme, aby sme maximálne všetko využili a to je nevyhnutné, ak máme riešiť problém bezpečnosti zdrojov EÚ a takisto nedostatok zdrojov vo svetovom meradle, ktorý sa bude stále prehlbovať. E, globálne problémy vyžadujú globálne riešenia, takže fondy EÚ nesmú byť izolované. EÚ by mala pri, uh, propagovať zodpovednosť vo svete a som vďačný kolegom za veľmi dobrú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Panajotov a teraz pán kolega Eichhout na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem spravodajcovi za túto správu. Mám tu pár výročných správ. Mm, pozrel som sa na veľké podniky, medzinárodné, ak sa novel. Najväčšia, najväčší nárast surovín ich stál zisky vo výške miliardy eur, teda strátili zisky eh, vo výške 1 miliardy eur. Tá ďalšia ale som hovorila o tom, že najväčšia, eh, najväčšie riziko eh, sú práve vysoké ceny súrovín. Ďalej, ročná správa, výročná správa Unilever, to ich tiež stálo, teda zvýšená cena surovín ich stála 2,5 eh, milióna za minulý rok. Ako teda sa vysporiadame s týmito eh, eh, zmenšujúcimi sa zdrojmi. Nie je to len ekologická, ale ekonomická agenda. Znamená to teda, že všetky podniky mm, sú naozaj aktívne, niečo robia. V Holandsku na prieskumoch verejnej mienky vidíme, že iba petina, na prieskumoch vidíme, že iba petina podnikov naozaj pracuje na tom, ako lepšie využívať tie nedostatkové zdroje. Čiže pri mnohých, u mnohých podnikov je ešte nedostatočné povedomie o nedostatku zdrojov. O to ide a preto vítame program komisie. E, tu sa spomínajú správne témy, tu sa hovorí o tom, ako sa to má e, riešiť. Dá sa to tak, že celá tá záťaž, zdanenie sa presunie z práce na suroviny, čiže platné Právne predpisy by sa mali napríklad uplatňovať v prípade e, tej smernice o odpadov. To sa prosím som mainstreamingu prenáša aj do iných oblastí, ako je polnospodárska politika. No a samozrejme sú dôležité e, dobré e, indikátory a ciele. Áno, ale teraz ide o to, aby sme to celé pretavili aj do činov. Čiže e, hospodárstvo šetriace zdroje by mohlo byť východiskom zo súčnej, súčasnej krízy, ale to potom naozaj treba brať vážne a ako budeme zaobchádzať s, polit- polnospodárskou politikou, s fosfátmi. A to zatiaľ nie je v agrárnej reforme. A tým sa musíme zaoberať. A e, e, správanie odpadov musíme efektívnejšie zaobchádzať s našimi zdrojmi, pretože to je zelená ekonomika, ekologická, to je jediná, ktorá má pre nás zmysel v Európe. Ďakujem kolega Eichhout a teraz pán kolega Ovský. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Dovolte mi, aby som e, kolegovi mu poďakoval za jeho správu. Šetrenie zdrojov a ich efektívne využívanie je určite cieľom nás všetkých, avšak správa obsahuje niekoľko bodov, ktoré sú pre mňa veľmi ťažko priateľné, ak, a nebudem sa povedať priam nepriateľné, červeným súknom sú výzvy, aby sa na európskej úrovni zavádzalo ďalšie zdanenie, nejaké dvojité dane. Environmentálna daň sa tu dokonca spomína. Daň z prírodných zdrojov. To považujem v čase predlžujúcej sa ekonomickej krízy za veľmi nešťastné pre Európu. Rozšírenie smernice o ekodizajne Obávam sa, povedie tiež skôr k vyššej byrokracii, než k vlastnému prínosu pre Európu a jej občanov. Z ďalších detailov, ktoré by som chcel uviesť, si myslím, že je veľmi chmalihodné hovoriť o posilnení recyklácie, posilnení kompostovania. Všetci sme určite za to, aby Európa upustila od skládkovania odpadu. Ja teda veľmi súhlasím a podporujem to a všetkých by som sem chcel poprosiť, aby súhlasili s vypustením odkazu na zastavenie spalovania odpadu, pretože by to v tejto situácii bolo skôr kontraproduktívne. Z hore uvedených dôvodov nebudem môcť podporiť túto správu. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Ovsky. Ospravedlňujem sa, klopal som trošku privčas. A nasleduje pán kolega Rossi na jedna pomienku. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je opäť určitým vyhlásením zámerov, ktoré sa dajú ťažko presazovať v tejto hospodárskej kríze. Najdôležitejšie témy, s ktorými sa zaoberáme, sú témy ekologické, ale ešte stále, ak chceme v EÚ niečo urobiť, tak to ochudobňuje naše podniky a dávame výhodu tretím krajinám. Spôsobuje to e, delokalizáciu podnikov do tretich krajín, ktoré majú iné pravidlá, ktoré sú menším zaťažením pre podniky, čo samozrejme spôsobuje zhoršenie ochrany životného prostredia Naši občania sú teda tak potrestaní dvakrát, prichádzajú o pracovné miesta a životné prostredie, respektíve emisie, sa na celom svete zvyšujú. A po výbore pre životné prostredie sme preto aj hlasovali proti tejto správe. Chceli sme tam vniesť aj nejaké pozmeňovacie návrhy, aby sme vyriešili tie kontroverzné body a kým sa správa bude ehm, schvalovať v pléne, budeme sa musieť e, zdržať, ak to neprejde, inak budeme hlasovať proti. A ďakujem kolega Hartong na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme o správe pána Gebrandyho o e, šetrení zdrojov. Kolega Gebrandy e, našiel nádherné slova ale ako sa už e, často stáva, výpovedná hodnota je žiadna. Hovorí sa tu o nejakom behovom hospodárstve, o efektívnosti zdrojov na základe perspektívy životného cyklu, aby sa posunula týmto nejaká ambiciozná agenda. Ja ani neviem, ktorým smerom to pán Gebrandy chce teraz posunúť, ale jedna vec je jasná, celé to prinesie e, peniaze tým priateľom životného prostredia a to považujem za klientelistickú politiku. Pán Kebrandy hovorí o skládkovej daní, o hierarchii odpadov, o európskej zahraničnej politike odpadov, odpadovom aký. Znamená to, že pani baronka Eštonová príde sama do e, členských štátov, aby sa pozrela, ako je u nás riešené odpadové hospodárstvo. No to je teda dlhšie, ale musím povedať, že moja strana PVV toto určite nemôže podporiť. Samozrejme, že sme za e, rozumné využívanie zdrojov, ale to je každý rozumný človek. Na to nepotrebujem pána Gebrandyho. Čo s tou správou? No teraz je to úplne jasné. Pán Gebrandy hovorí o e, veľmi prísnych kritériách e, odpadov. E, toto e, veľmi pekne splním so správou pána Gebrandyho, pretože túto správu vertikálne vhodím e, do e, odpadu, odpadového koša. Pán kolega Hartong, dovolíte otázku pána Gebrandyho? Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Hartong zdá sa nie celkom chápe, ktorým smerom sa chcem oberať. No, asi to bude tým, že chcem ísť do kruhu a kolobehu a možno preto sa mu trošku zamotala hlava. On mi tu vyhadzuje na oči nejaké ekologické cieľe, ale keď sa pozrieme napríklad na to, že meď e, za ktorú v Európe ročne vynakladáme 20 miliard eur. Pred 10 rokmi to stálo 6 miliard. Je to ekoagenda, keď e, chceme lepšie využitie takéhoto zdroja, alebo je to potom skôr agenda E, hospodárska. Ako by ste sa k tomu postavili? No, pán kolega, ďakujem vám za túto otázku. Ja si kladiem otázku, či je to naozaj otázka, alebo pripomienka. Myslím, že vy ste už tak zabarikádovaní e, vo svojej slonovinovej veži, že už nedokážete počúvať nikoho iného. Samozrejme, že sme za e, rozumné využívanie zdrojov, ale nie tak, ako vaša strana. Ďakujem. Ďakujem, pán Hartong. A nasledujú ďalší zapísaní rečníci. Najprv pán kolega Heber, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Gembrandimu aj nášmu spravodajcovi Karl Heinzovi Florencovi. Vypracovali vynikajúcu správu. Dovolím si taký malý výlet do histórie, aby sme sa pozreli na to, ktoré faktory prispeli k veľkému vzra- uh, rastu Európy v posledných storočiach. Chceme byť naďalej úspešní. Pozrieme sa na to, čo boli tie kľúčové prvky. Myslím, že to bolo vždy zvyšovanie efektívnosti aj efektívnosti zdrojov okolo roku 1400. Bol potrebný asi pol hektár eh, eh, pôdy v Číne na eh, uživenie 10 ľudí, v Európe to bolo 10-násobné. Aké sú teda faktory? Hospodárska súťaž medzi jednotlivými krajinami a jednotlivými systémami tu v Európe, e, bola tu taká malá štrukturovanosť, boj každého s každým. Po druhé, vieme, e, teda máme poznatky v Európe, e, vieme racionálne k veciam pristupovať a snažíme sa skúmať prírodné zákony a využiť to v hospodárstve. Po tretie, vytvorili sme vlastnícke štruktúry v Európe, politickú inštitúciu vlastníctva, e, ktorá povzbudzuje aj vlastnú zodpovednosť, aby sa teda ľudia cítili zodpovední a aby prispeli svojim majetkom k všeobecnému blahu. Mm, po štvrté, stimuli, to boli ceny v prvom rade. A tento návrh, ktorý tu teraz máme, je zameraný hlavne na, tú, na tento cenový systém, a snaží sa rôznymi opatreniami o internalizáciu externých nákladov. To je zmysluplné, ale je to aj celé ťažké na tejto väzi, pretože máme tu celopolitický a celospoločenský konzes, ktorý potrebujeme, ak ceny, ktoré tvorí trh, chceme ovplyvňovať umelo. A to je tá veľká výzva. Samozrejme, e, predpisy, je určite zmysluplné prijať nejaké predpisy, ale na európskej úrovni sa myslím v prvom rade musíme zamerať na implementáciu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 časom už je ľahšie vyrábať energiu, zároveň však ehm, dochádza k vyčerpávaniu energetických zdrojov. Neustály rast svetovej populácie na sebe pred nové výzvy. Nejde ani tak o klimatické zmeny, ktoré sa často spomínajú, ale ide aj o problémy, ehm, ktorých racionálne riešenie vyžaduje určitú transformáciu aj v spotrebnom správaní, aby naši občania sa mohli harmonicky ďalej rozvíjať. Je tu ten trend eh, prechodu na produkciu s väčšou pridanou hodnotou a preto Čína chce spracovať niektoré veci vo vlastnej krajine. krajine odborávanie energeticky náročných odvetví nás bude ďalej zamestnávať. Takže čo treba urobiť, aby existujúce zdroje sme mohli efektívne využiť? Potrebujeme v prvom rade úspory energie, úspory e, surovín, ako aj inovácie a recykláciu. O tom sa už hovorilo. Po druhé, využitie vlastných zdrojov, efektívne hospodárenie v prospech lokálnych komunít, ktoré by to mali využiť. A potom Eh, hospodárske a daňové stimuly aj v oblasti eh, colnej politiky, aby sme obnovili konkurencieschopnosť. A po štvrté, Európska komisia musí byť upovedomaná o tom, že medzinárodné koncerny príjmajú opatrenia, ktoré môžu byť škodlivé a potom samozrejme sú to protekcionistické opatrenia VTO. Ďakujem pán kolega Gierek, teraz pán kolega Krámer na 1,5 minúty. Ďakujem pán predseda. Ďakujem aj kolegovi Gebrandimu za obrovský kus práce, ktorý odviedol mnohé, čo v tej správe môžem podporiť. Myslím, že je to dobré, že aj my sami sa takto mm, poposunieme, že musíme odborovať bariéry na jednotnom trhu, aby bola lepšia výmena zdrojov. Myslím, že mnohé, čo tu zaznelo, nie je úplne správne, takže musíme to trošku zareagovať. Čo sa týka ceny medí, Jan, e, tá cena nerastie, pretože je málo e, mede a takisto Unilever alebo Axonobel, tam to nestúpajú tie náklady preto, že by stúpali e, ceny surovín, ale je to preto, že my tlačíme jednoducho príliš veľa peniazy a ľudia potrebujú investície, niekde bezpečne investovať svoje peniaze a teda investujú do surovín to neznamená, že nebudeme mať k dispozícii tieto zdroje, takže treba sa na to podrobnejšie pozrieť, keď budeme analyzovať príčiny. S nedostatkom e, zdrojov to nemá veľa spoločné. Ja v tej správe považujem dve veci za úplne nesprávne signály. Jednak tá požiadavka o rozšírení smernice o ekodizajne. Myslím, že by sme nemali opustiť od toho princípu, že lepšie riešenie je konkurencia a nie diktát, padlo tu už slovo ekodiktát. A druhý bod je, že myslím, že v Európe, ktorá už nerastie a ktorá e, eh, pozera sa budúcnosti na ďalšie krízy, že by sme tu žiadali nejaké ďalšie dane. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Kramer. E, dovolíte otázku kolegu Zevera? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán kolega Kramer povedal, že tla, tla, tlačíme príliš veľa peniazy a preto vstúpajú ceny. Vieme, že americká e, Centrálna banka má rôzne programy, na základe ktorých vytlačili množstvo peniazy. Vieme, že aj Európska centrálna banka, e, ktorá splňa svoj cieľ inflácie, Eh, myslíte si, pán eh, eh, kolega, že Európska centrálna banka tlačí príliš veľa eur? No, pán kolega, to je otázka politického hodnotenia. Chcem pripomenúť, že Centrálna banka, no to s tým teraz vôbec nesúvisí, ale tá otázka to padla, takže Centrálna banka v decembri a februári vytlačila miliardu eur aby sa prekonali problémy s likviditou v juhoeurópskych krajinách. Čiže sme na najlepšej ceste opustiť menovú stabilitu, to je zrejme, to je zjavné a myslím si, že touto politikou e, e, ešte zhoršíme situáciu na surovinových komoditných trhoch, pretože e, veľa peniazí ide do cených kovov, do surovín, mnohí ľudia v tom vidia bezpečnú investíciu alebo robia tam špekulatívne obchody. Ďakujem, pán Kramer. Následuje pani kolegyňa Hasi na 2,5 minúty. Lämmin kiitos raportti Hermen Jan Kerbrandille erinomaisesta työstä. Ďakujem pekne spravodajcovi za skutočne výbornú prácu, ktorú odviedol. My musíme zvýšiť e, účinnosť obchádzania s prírodnými zdrojmi. Jednoducho je to absolútne nevyhnutné, ak chceme nadalej žiť v, tej, v takej hospodárskej situácii alebo v takej také životnej úrovne, ako máme teraz. Takže je dôležité, že aj komisia si to teraz uvedomila a prišla s cestovnou mapou, ktorú skutočne vítame. Možno, že jedna vec, ktorá nie je tak pozitívne vítaná, súvisí s tým, že za dva roky sa nepodarilo dosiahnuť nič také praktické. Napríklad to, že sa nám nepodarilo znížiť znížiť množstvo kovov, ktoré používame v obaloch. Potom eh, ide o to, že je dôležité vytvoriť celoeurópske systémy. No a potom rozličné správy a reportovanie, ktoré sa týka životného prostredia, je dôležité vypracovať eh, dobré indikátory, ktoré nám pomôžu naplniť ciele. Toto je nevyhnutné, ak skutočne chceme odviesť kvalitnú prácu ak chceme skutočne dosiahnuť naše ciele na úrovni EÚ, ak nechceme teda, aby boli iba ako pekne formulované ciele. To znamená, že musí tu dojsť k absolútnemu zníženiu tých prírodných zdrojov, ktoré využívame pre náš život. Musíme si uvedomiť, že je tu obrovská spotreba, ale dôležité je si uvedomiť, že e, je nutné spraviť všetko preto, aby tá celková spotreba prírodných zdrojov klesla. Preto je dôležitá recyklácia a je tu množstvo politických príhovorov, ktoré sa venujú tejto téme, kde sa hovorí o tom, aké je zložité ťažiť e, kovy, ale keď si pozrieme recykláciu, tak tá je skutočne veľmi slabá. Je to častokrát iba 1%. To znamená, že podľa mňa nastal čas, aby sme recyklovali elektronické zariadenia, ale niekedy tie náklady sú skutočne enormne vysoké. Takže tým je nutné sa zaoberať. A to je jeden z dôvodov, prečo tak dobre <clears throat> sa rozvíja ťažobný priemysel a spôsobuje e, problémy, environmentálne problémy. Napríklad my na severe Európy sme mali mnohé problémy, ktoré sa týkajú toho, ako sa zvýšili náklady za emisie z takýchto aktivít. To znamená, že musíme spraviť všetko preto, aby sme znížili aktivity ťažobného priemyslu, ak to chceme odnovene riešiť. Ďakujem pekne. A teraz pani Rozbach, ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, tie stimuly, o ktorých sa hovorilo, sú iste pozitívne a parlament e, prišiel s viacerými iniciatívami, ktoré sa týkajú znižo, celkového znižovania spotreby prírodných zdrojov. E, ide o to, že sú viaceré oblasti, kde môžeme pôsobiť, napríklad to, aby sa vyhádzalo menej potravín, je tu o efektívne využívanie zdrojov. Dôležité je, aby členské štáty, ako aj celá Európska únia, sa prispôsobili týmto e, potrebám. Tu ide o to, aby sa vytvorili lepšie odpadové systémy, aby to došlo k lepšiemu riadeniu a tu ide o to, že častokrát sa hovorí, takéto systémy nemajú dočinenia s Európskou úniou, sa to má riešiť na lokálnej, regionálnej úrovni. Napríklad správe sa hovorí o tom, aby sa už prestali vyplácať dotácie v Európskej únii. Áno, to je niečo pozitívne. Na druhej strane sa ale požadujú iné výdavky, takže tie zase nemôžeme podporiť, ale isté správa obsahuje aj určité pozitívne prvky Ide tu napríklad o e, najlepšie skúsenosti, potom ide o vedecké údaje, ktoré sa týkajú hospodárstva. Preto ako celok to nemôžem odmietnúť a budem e, hlasovať za. My chceme víziu Európy, ktorá efektívne vyžíva prírodné zdroje. Dôležité, aby sa to správnym spôsobom riešilo. A čo mi tu trošku chýba, je to, že tretie štáty tiež exportujú odpad. To by sa malo riešiť práve preto, aby sa podarilo zachrániť alebo vytvoriť lokálne pracovné miesta, aby nemuselo, aby nebolo nevinto dovážať toľko prírodných zdrojov. Ďakujem pekne, pani Rozbach a teraz pán Imbrasos. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, šiandieną spręsdami netidėliotinas problemas. Vážení kolegovia, aby sme vyriešili naliehavé problémy, ako je nezamestnanosť, inflácia, deficity, Musíme sa pozrieť o krok vpred, musíme nájsť nové prostriedky užitoč- e, efektívneho využitia zdrojov. Treba e, suroviny e, efektívnejšie využívať a v Európe samozrejme znížiť aj e, odpady a e, udržateľná spotreba a udržateľnosť musí byť jednou z prvých, teda musí byť prvou priorit našich národných a európskych programov. Udržateľnejšia spotreba, e, znižovanie odpadov, e, lepšie spracovanie a lepšie recyklovanie odpadov, to je prospešné pre planetu, pre nás všetkých. A to je podmienka sine qua non k ekologickému hospodárstvu aby sa využila ekonomická a ekologická moc, aby aj ostatní sa umda- začali ubrať touto cestou. E, musíme vytvoriť e, možnosti pre nadchádzajúce generácie, aby mohli žiť tak dobre ako my. Čiže musíme naše zdroje využiť tak, aby sme zohľadnili možnosti planety. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Imbrasas. A teraz má slovo na 1,5 minúty pani Vertman. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia aktuálna a pretrvávajúca štrukturálna kríza poukazuje na to, že v Európe musíme hľadať riešenia pre udržateľný rast. Hospodárstvo rastie a je dôležité zabezpečiť a vytvoriť udržateľné pracovné miesta prostredníctvom takejto udržateľnej ekonomiky. To znamená, že musíme sa teraz zamerať na také oblasti, ktoré sme teraz nebrali dostatočne do úvahy. Je o veci ako napríklad rastúci počet obyvateľov Zeme a tým rastúci dopyt po potravinách a záťaž, e, ktorú to vyvíja na životné prostredie. Ja sa pripájem požiadavkám, ktoré sa týkajú e, udrateľnú prístupu k potravinám a k surovinám a k druhotným surovinám. To si vyžaduje transparentnosť, kontrolu, ale zároveň aj určité objasňujúce kampanie voči našim občanom, a o tom ešte musíme samozrejme hovoriť. Naši občania samozrejme pripravení a ochotní aktívne prispieť k situácii, ličnú situácii. No a musí konať tak lokálna ako regionálna politika. Ďakujem pekne kolegovi za vypracovanú správu. Ďakujem. Dank, frau Ďakujem pekne, pani Wertmann. A teraz má slovo na 3 minúty pán Franko. Merci, monsieur le président. Merci. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem kolegovi za kvalitnú správu. Veľmi rád ju podporím Kolegovia, viete, že naše hospodárstvo, priemysel v Európe závisí od surovín, ktorých cena je stále nestabilnejšia. A stáva sa to neistotou v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Napríklad um, suroviny, ktoré sú potrebné pre nové technológie a väčšina z nich napríklad sa nachádza v Číne. Musíme menej využívať tieto zdroje, musíme nájsť inovácie, recyklovať. EÚ musí prejsť na reálnu eh, ekonomiku kolobehu, aby prioritné bolo dobré využívanie zdrojov od prvého eh, vzniku eh, produktu až po jeho recykláciu Eh, takisto mm, treba eh, sa zameriavať aj na energetickú hodnotu produktov. Ešte často sa to podceňuje. Chcel by som vyzvinúť význam prírodného kapitálu ehm, v lesoch. Drevo je obnoviteľným zdrojom energie a je to výborný stavebný materiál, zdravý, prirodzený, prírodný. Vzhľadom na dynamiku Mm, procesov, musíme byť kreatívnejší a musíme mať lepšiu predstavivosť, aby sme našli cestu k rastu EÚ musí pozbudiť svoje podniky, aby e, vytvorili viac inovácií udržateľnejších. A samozrejme, treba ovplyvňovať aj správanie spotrebiteľov, musia byť zodpovednejší. Podporujem prebiehajúce e, experimenty, čo sa týka environmentálneho označovania produktov, aby tam boli dôveryhodné informácie o dopade na životné prostredie. Um, napríklad zdroje ako je voda, to je veľmi zraniteľný a veľmi vzácný zdroj, nezabúdajme na to. Ďakujem pekne, pán Franko. A teraz má slovo pán Kutaš na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V posledných dvoch rokoch sme zaznamenali významný nárast cien surovín na celom svete a na, zaznamenali sme významnú volatilitu, ktorá nás nepokojuje. Takže to celé vedie k tomu, že ceny potravín a surovín stúpli, čo vrátilo do chudoby milióny ľudí. E, čiastočne to súvisí s e, špekuláciami. To znamená, že v Európskej únii musíme pracovať na to, aby sme vypracovali globálny systém, ktorý sa bude týkať globálneho využívania prírodných zdrojov. To znamená, že exekutíva v Európskej únii by sa mala zaoberať environmentálnymi pravidlami, ako aj udržateľným obchodom a malo by sa to riešiť samozrejme na úrovni VTO. čo sa týka colných prekážok a necolných prekážok, ktoré môžu brániť ekologicky účinným aktivitám, ktoré musia byť odstránené, aby sme zabezpečili efektívne využívanie prírodných zdrojov. Potom ďalší škodlivý efekt e, spôsobujú špekulatívne operácie, ktoré sa týkajú surovín a potravín a ktoré vedú k tomu, že milióny ľudí na svete hľadujú a tieto praktiky musíme zakázať. Ďakujem pekne, pán Kutaš. A teraz kolegyňa Maner na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Dovolte, aby som začala tým, že sa poďakujem pánovi Gerbrandimu za výbornú správu. On zohľadnil všetky naše názory a ja si myslím, že táto správa zdôrazňuje to, aké je dôležité sa zamerať na recykláciu, opätovné využívanie druhotných surovín, to je veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že tu v Európe nekonáme ešte dostatok eh, v tejto oblasti. To znamená, že máme ešte pred sebou veľa práce. Potom je tu aj problém eh, vyhadzovania potravín, bránie potravinami. Toto je veľmi dôležité aj z hľadiska kolobehu potravín. Je nutné sa tým zaoberať a to riešiť. Pán Gerbrandy vo svojej správe zdôrazňuje to, aké je nevyhnutné vytvoriť účinnosť aj v, zabezpečiť účinnosť v súvislosti so spravovaním e, lesov. To znamená, že musíme lepšie využívať drevo a je to veľmi dôležitý bod pri našej ďalšej práci. Ďakujem pekne, pani Maner. A teraz na dve minúty má slovo kolega Beautykofer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa poďakovať pánovi Grebrandimu za jeho správu. To posolstvo, ktoré vyplynulo z tejto diskusie, vyplýva z toho nášho rozhodnutia, ktoré my príjmeme. Je relevantné pre verejnosť, pre členské štáty. Ide o to, že je tu silná spolupráca medzi komisiou, pre všetkým pánom Potočníkom a týmto parlamentom pri témach energetickej účinnosti Myslím si, že tie rozhodujúce fakty sú nám známe už dávno. My všetci vieme, že Európa je závislá od dovozov surovín a to podstatne viac ako iné regióny sveta. Vieme, že by bolo veľmi prospešné pre ekonomickú dynamiku, keby sme podporovali účinnosť zdrojov, my to vieme, komisia to vždy vypočítala, že vlastne by sa dalo vytvoriť až 3 milióny pracovných miest, ak by sme vážne brali energetickú účinnosť. To, čo je tu rozhodujúce, sa týka toho, či z týchto vedomostí nastanú nejaké kroky, tu ide o riadenie a ide o to, že komisia a parlament, ale predovšetkým aj členské štáty a ekonomika aby zmysluplne e, reagovali, ale tu, priznajme si, veci nefungujú. Neviem, či zoznam, ktorý som poskytol, je dostatočný, ale našiel som štyri členské krajiny, v ktorých e, tie zdroje e, sa efektívne spracovajú. Holandsko má taký plán z roku 2010, Nemecko a teraz v marci Veľká Británia jediná členská krajina, menovite Nemecko, vôbec veci rozpracovala na úrovni e, kabinetu. členskej krajiny sa e, naozaj tiež nepreslavili, keď e, návrhy komise z časti blokovali. Takže prosím, buďme e, ambiciózni a opakujme posolstva Naozaj, buďme vodcami, buďme príkladom, alebo poďme preč z takej cesty. Ďakujeme kolegu, kolegovi Butikoferovi. Teraz pani Jana Kudakis. Ďakujem. Priemerný e, európsky občan momentálne vytvorí asi 6 tón odpadu. To je rozhodne nepriateľné a podporujem opatrenia na väčšiu mieru recyklovania a znova opätovného použitia v Spojenom kráľovstve 40 domáceho odpadu sa e, recykluje v porovnaní s 11 z pred 10 rokov. E, spravodajca tu má návrhy, ale táto správa obsahuje určité e, nepraktické opatrenia, napríklad všeobecný zákaz skládkovania. Všetky členské krajiny by vraj mali zaviesť daň na skládky. Tu sa treba však poučiť, že zdaňovanie nie je riešením e, na každý, e, nie je riešením na každý problém. Myslím si, že naše zdroje by sa mali spravovať e, environmentálne vhodným spôsobom. Musíme si dať realistické ciele, postupný prechod od skládok a tieto rozhodnutia sa musia robiť na úrovni členských krajín. Ďakujeme pani Jana Kudakis a teraz má slovo pán kolega Čimanský, na minútu. Chcel by som vás upozorniť, že sa tu hovorí o redukcii e, skleníkových plynov e, v porovnaní s minulosťou. Toto samozrejme je dobrý cieľ, avšak redukcia, zníženie používanej energie je vecou zložitou. Moja krajina, Polsko, urobilo dosť preto, aby CO2 a jeho e, produkcia, aby sa znížili. Jednotlivé členské krajiny e, by mali e, zohľadniť individuálny prístup. Ide o viac rastu a preto musíme byť veľmi opatrní, keď ide o ďaleko siahle ciele a zníženia. Nemôžeme si dovoliť byť naivní. Krajiny, ktoré produkujú najviac CO2, to je Čína, India a Spojené štáty, oni nás, pokiaľ ide o ekologickú politiku, vlastne nepodporujú. Ďakujem. Teraz nasleduje pani Gardini, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda ochranu životného prostredia chceme spojiť s hospodárským rastom. To je centrálna téma a naráža alebo spája sa so širokou podporou. E, hospodárstvo, ktoré je zdrojovo efektívne, je naozaj co dôležité. Musíme si všímať e, generácie terajšie i budúce a tie budúce neohroziť ich existencii. Som presvedčený, že treba zmeniť, presvedčená, že treba zmeniť zmýšľanie. E, treba e, minimálne v komisii prehodnotiť prístup k veciam. To vyjadruje i spravodajca. Mnohé tu odznelo. Ja napríklad mám obavy, vzhľadom na to, že zdanenie práce sa preklápa na životné prostredie. Ak budeme mať dopadové štúdie na makroekonomickej úrovni, tak takéto opatrenia možno hodnotiť i ako nebezpečné. Môže to viesť k tomu, že vysoké daňové zaťaženie na naše krajiny sa ešte aj zvýši. Náš správodajca Florence povedal e, i v tejto veci podstatné slova Nemali by sme občanom e, predpisovať, či majú jesť bielkoviny živočišného pôvodu alebo nie. Európsky parlament sa predsa vyjadril aj proti plýtvaniu potravinami. Viac ako 20 e, potravín sa, sa, pokiaľ vieme, vyhadzuje. Potrebujeme realistický a konštruktívny prístup a musíme podporiť hlavne tie návrhy, ktoré umožnia to, že malé a stredné podniky budú mať prístup k inovatívnym opatreniam. Výskum a inovácie, o to tu ide. Samozrejme, že musíme tiež aj vo výrobnom sektore mnohé zmeniť. To je potrebné, e, zdrojová efektívnosť je dôležitá, avšak nemôžeme e, použiť len kritéria ekonomické, ale tiež zapojiť i kritéria iné. Ďakujeme. Kolegyňa Gardini, eh, povolíte otázku po prostredníctvom modrej karty od pána kolegu Butikofera. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Vážený pán predsedajúci, pani kolegyňa, ak by som pochopil, čo ste povedali, ak komisia navrhne zdaňovanie ktoré sa z, bude znížené zdaňovanie práce a nahladí sa zdaňovaním zdrojov, prečo by potom malo zvyšovať za, sa zaťaženie občanov? A druhá otázka, ak je teda skutočnosť, že pracovná produktivita narastla rýchlejšie ako zdrojová produktivita, prečo blokujeme našu, e, naše hospodárstvo namiesto toho, aby sme ešte zvyšovali efektívne využitie zdrojov. Gardini. Pani kolegyňa Gardini. Nuž, keď sa hovorí o daniach, musím povedať, že ešte nikdy sme neboli svedkami tomu, že sa jedna daň nahradila inou, alebo že by sa iná stala e, prebytočnou. Ja som za zásadu subsidiarity daňové, daňové, daňová kompetencia tu majú členské krajiny. Treba podporiť novú kultúru. Nejde o to z hora e, nariadiť určité dane. Táma je samozrejme široká a, a dodnes sme vlastne konštatovali, že vôľa veci zrýchliť a určité pozitívne cesty e, e, rozbehnúť prirýchlo, že tento postup vedie k veľkým problémom Ďakujeme kolegyni Gardini a teraz e, pokračujeme kolegom Grotem. Ďakujem, pán Ďakujem, pán predseda, pán e, spravodajca. E, duch má vôľu, ale telo je slabé. Tak u nás hovoríme. Každý chce ísť správnym smerom ale otázka je, ako sa tam dostať. Vždy sme videli v automobilovom priemysle rôzne dobrovoľné opatrenia, Tie však totálne zlyhali. A pokiaľ ide o efektívnosť zdrojov a zaobchádzanie so zdrojmi, je to otázka zahraničnej politiky, environmentálnej politiky, poľnohospodárskej politiky, politiky priemyslu, týka sa všetkých oblastí. A keď sa pozrieme smerom na radu, tak veľmi som prekvapený, že rada nie je prítomná, ale niečo im niečo z... premeškajú. To je diskusia o veľmi dobrej, dobrej správe kolegyni Gebrandy. Dlho sa budeme touto témou ešte zaoberať a táto téma rozhodne o tom, či v budúcnosti budeme v Európe žiť v blahobite a ako bude vyzerať naše životné prostredie v Európe. A teraz ide o to, aby sme sa pozreli na nástroje internalizácia externých nákladov. Nevyhneme sa tomu, aby sa tento princíp zaviedol. Ten, kto znečistí vodu, vzduch, bude musieť za to zaplatiť. Dnes sa to platí cez zdravotné poistenie alebo cez iné oblasti. Z iné oblasti platíme to my e, z našich daní, pani kolegyňa Gardini. A toto si musíme v skutku uvedomiť a takto len budeme môcť e, čeliť budúcim výzvam. E, rastúce rastúca populácia. Nie v Európe, my sa zmenšujeme, ale v každom prípade táto správa predstavuje veľmi dobrú východiskovú situáciu o tom, ako si premyslieť nové politiky. I komisia musíme rozmýšľať v životných cykloch, nie len v danej na tom momente, ale musíme sa pozrieť na továreň, kde sa vyrába auto. Je to udržateľné, šetria sa tým zdroje. Tieto všetky faktory musíme zohľadniť a nemôžeme zotrvávať len v status quo, pretože všetko potom budeme musieť veľmi, veľmi draho zaplatiť. Ďakujem pekne, pán kolega Grote. Minútu e, bude mať e, kolega Canóny. Ďakujem veľmi pekne e, a chcem poblahoželať pani Gebrandy k tejto správe. Myslím, že je dôležité, aby sme efektívnym spôsobom využívali zdroje. Do roku 2050 bude 9 miliard ľudí na svete a každý sa bude snažiť mať e, lepší život. A do roku 2050 by sme potrebovali ekvivalent možno dvoch planét. Dve planéty, aby sme dokázali udržať život e, na tejto planéte. Efektívnejšie využívanie energií v rámci Európy je absolútnou potrebou a členské štáty musia odstrániť všetky prekážky, ktoré brania recyklácii odpadu, musia prísť s návrhmi inovácií, musia prísť s hodnými návrhmi recyklácie odpadov. Musíme sa zaoberať skladkami a ako i spalovaním odpadu. V každom prípade musíme sa zaoberať všetkými problémami v oblasti životného prostredia, uhlíková stopa a podobne musíme presadzovať e, udržate, model udržateľného rozvoja a efektívnych zdrojov. Ďakujem pekne, pán kolega Canoni. To slovo dostane pán kolega Zimanský e, na jednu minútu. Politika surovcová... E, vyvážená politika zaobchádzania so zdrojmi so by sa mala opierať o tri e, piliere. Efektivitu, e, recycling a dobré využívanie vlastných zdrojov. Žiaľ, e, túto rovnováhu v predloženej správe nenachádzam. Ide tu predovšetkým o efektivitu. Pokiaľ ide o, o politiku o spravovania zdrojov EÚ e, je e, potrebné upraviť aj zdaňovanie e, DPH a celý systém zdaňovania má byť zmenený a môže to mať negatívny dopyt na konkurencieschopnosť ekonomiky Ďalšie zdaňovanie využívania zdrojov je pre nás neakceptovateľné. Musíme sa postarať o to, aby sme sa e, rozvíjali, vyvíjali ďalej a táto správa nezodpovedá našim predstavám a preto ju podporiť nemôžeme. Ďakujem pekne, pán kolega Šimanský. E, kolegyňa Hybner má slovo na dve minúty. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa poďakovala pánovi spravodajcovi eh, za vykonanú prácu. Sústredím sa na niekoľko bodov. Predložila som aj pozmeňovacie návrhy, pretože si myslím, že naše zdroje môžeme využívať aj lepšie. Všetko, čo robíme, by malo byť zamerané na ďalší ekonomický rozvoj. Samozrejme, že dôležitá je aj zelená ekonomika, ale v krízovom období nemôžeme dopustiť vznik nových správnych nákladov ak napríklad zakážeme skladku eh, odpadu eh, na eh, voľných skládkach. Potom by sme mali zvážiť, eh, či sa suroviny nedajú využívať. A ja inak krízové obdobie nie je najvhodnejšie na takéto opatrenia. Takže takéto danie až v neskoršom období. Pokiaľ ide o živočišné bielkoviny, bude komplikované prejsť na ne v rámci celého poľnohospodárstva. Okrem toho treba zohľadniť skutočné technické možnosti. Takže množstvo odpadu určite nebude možné zredukovať v takej miere, ako požaduje e, spravodajca. Pokiaľ ide o informácie, informácie pre konečných spotrebiteľov sú veľmi dôležité, ale mali by byť jednoduché transparentné. Chýba mi tu odvolávka na aktuálnu krízu v Európe a práve toto by sme nemali strácať zo zreteľa. Musíme si položiť otázku, ako môžeme vytvoriť pre našu generáciu a nadchádzajúce nové pracovné miesta. Ďakujem pani kolegyňa Hybner na minútu a pol pani kolegyňa Ulskok. Ďakujem pekne, pán predseda. Efekt aktivita pri využívaní e, zdrojov. Tu ide o to, aby sme e, s menším množstvom toho urobili e, viac, vytvorili viac pracovných miest, postarali sa o zdroje, ktoré sú trvalo udržateľné, klimaticky nezávadné. Čiže je to aj konkurenčný faktor. V tejto správe sa píše o, o tom, ako je treba vsadiť na inovácie a na vedu Hovorí sa tu e, tiež o tom, že je potrebné skoncovať so subvenciami neekologických e, činností to je skutočne veľmi e, dobrý e, zámer. A je to aj dobrý dôvod na nové investície a nové pracovné miesta. V súvislosti s novou iniciatívou parlamentu je tiež dôležité, že e, táto efektivita využívania zdrojov je prepojená s bezpečnosťou zdrojov. Sme závislí od zdrojov. Ak napríklad prichádzame s rôznymi myšlienkami, napríklad urban mining, budeme stať aj pred novými novými výzvami. Každopádne prispiejeme k tomu, že nové e, priemysly budú e, mať tiež prístup k e, surovinám, k zdrojom, to znamená dobre hospodárenie s zdrojmi a táto správa je z tohto dôvodu dôležitým príspevkom do ďalších diskusí a do ďalších činností. Na druhej strane dopady e, presunov e, daňových dopadov musia byť ešte ďalej e, prediskutované. Ďakujem kolegyni Ulfskok. Na minútu má slovo pani kolegyňa Gelling. Ďakujem, pán predseda. Minulý rok sme privítali i cestovnú mapu komisie a závery rady o efektívnosti zdrojov. A podporovali sme rozhodnutie e, e, skoncipovať správu o, z vlastnej iniciatívy napriek rôznym správam, ktoré e, pripravila komisia, pripravil výbor ONVY. Preto chcem poďakovať z pravodajkyni, avšak musím povedať, že nie je to nepredstavuje nejakú jasnú a identifikovateľnú stratégiu, ale je to len jeden z mnohých dokumentov. Eh, existuje stále množstvo oblastí, s ktorými nedokážem súhlasiť. Okrem iného je to environmentálne zdaňovanie, eh, skutočnosť, že polnospodárstvo má len negatívny dopad a nedostatočná definícia eh, rôznych konceptov, napríklad škodlivé environmentálne dotácie. Myslím si, že musíme sa venovať oblastiam, ktoré britský konzervatívci považujú za nepripustné a preto to vedie k nášmu zdržaniu. Ďakujem pekne pani Girling, e, pani Korola, dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Ako sa uvádza v tejto správe, čelíme mimoriadným výzvam v súvislosti s prírodnými zdrojmi. Preto potrebujeme dlhodobé plánovanie. A komisia má pravdu, keď e, požaduje stratégiu udržateľného zdroja, udržateľnosti zdrojov a e, v stratégii Európa 2020. Potreby istých zdrojov sa zdvojnásobia a preto je veľmi dôležité, aby sme našli udržateľné riešenie. Úloha Európy je mimoriadne dôležitá a uvádza sa to i v tejto správe. Ide tu o konkurencie schopnosť Európskej únie. E, snažíme sa Eh, urobiť transformáciu na, eh, na priemysel, ktorý bude vypúšťať menej CO2. Musíme rozumne plánovať a zostať v rámci eh, disponibilných zdrojov. Z tohto dôvodu si myslím, že by sme ne, že nepotrebujeme nové legislatívne iniciatívy, už existuje, existuje legislatíva, je dôležité ju účinne uplatňovať Máme nebezpečenstvo, ktoré vidíme už v klimatickej politike. Existujú rôzne legislatívne návrhy, rôzne zákony, ktoré sa navzájom prekrývajú. Nechcem vás prerušovať, ale musíte hovoriť trošku pomalšie, pretože pre tlmočníkov je to príliš rýchle. Päätöslauselma menee myös liian pitkälle ehdottaessaan käy myslím si, že táto správa e, ide príliš ďaleko. To sú e, praktické návrhy a, a sú tu isté jednotné návrhy, no treba zohľadniť aj lokálne podmienky. Jedno riešenie môže byť dobré v jednom prípade, ale e, požiadavka na väčšie zdaňovanie nie je rozumná vo všetkých prípadoch. Niektoré krajiny niektorým krajinách sa to nepozdáva. Chcem sa poďakovať kolegovi Florencovi za jeho prácu ako tieňový spravodajca, ako aj si dobré pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Korola, keďže tu máme veľa e, kolegov, takže ešte zostal nejaký e, čas. Prosím, keď chcete, aby e, vás rozumeli, tak nečítajte tak rýchlo vaše prejavy. A keď čítate texty, tak ich e, prípadne dajte tlmočníkom vopred, potom im to bude jednoduchšie, sa im jednoduchšie tlmočiť. Takže slovo má pán kolega Leinen. Pán predseda, Áno, je e, to zlozvyk v parlamente, že sa tu čítajú texty E, minútu, dve a že sa tu neprednášajú spontánne myšlienky. Ale teraz k téme. Pán komisár Potočník, e, roadmap 2050 ste oprávnene prezentovali ako veľkú transformáciu ekonomiky a pre túto veľkú transformáciu potrebujete všetkých aktérov a to na všetkých úrovniach. Považujem za dobré, že v Bruseli e, ste zriadili platformu zaoberajúcu sa efektívnym využívaním zdrojov a takéto niečo by sme mali mať aj na úrovni komún e, a regiónov. Otázka, e, plánuje sa niečo také na adresu pána Butikofera, e, plány na efektívne využívanie zdrojov pri ekologických plánoch. Máme plány prispôsobenia sa a aj tu potrebujeme e, podobné plány a plánujete takéto niečo požadovať od členských krajín? E, Napríklad spomeniem, e, že ministri e, financií e, spomínali odburávanie subvencií do neekologických technológií. Ako získame pre túto myšlienku ministrov financií? A potrebujeme okrem toho aj nové obchodné modely, ktoré uprednostňujú trvalú udržateľnosť. A na tom treba sa zamyslieť nad tým s ministerami hospodárstva. Ďakujem pekne, pán kolega Leinen. A vidím modrú e, kartu. Kolegyňa Merkis, e, pán Leinen, pripustíte otázku? Áno. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Leinen, hovorili ste o nových obchodných modeloch. Tiež e, sa tu spomínalo, že e, nerozhoduje len technológia, ale aj nové biznis modely. Vedeli by ste si predstaviť aj akýsi e, leasingový model, kde by nešlo o kúpu, ale o prenájom a celé by to organizované cez akúsi servisnú firmu poskytujúcu túto službu. Vedeli by ste si predstaviť, že by sa celý tento cyklus takýmto spôsobom podporil? Áno, pani kolegyňa, ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, skutočne obvyklý e, obchodný model vychádza e, zo spotreby e, zdrojov a z výroby. Výroba niečo vyrába, nestará sa o odpad, produkt ide ku spotrebiteľovi a nakoniec končí v odpade. Ale to sa viac robiť nedá. Potrebujeme nový obchodný model, kde výrobca bude zodpovedný počnúc od výroby až po opätovné zhodnotenie, po recycling. Potrebujeme samozrejme nový dizajn výrobkov, novú zodpovednosť. Čiže týmto smerom musíme pracovať. Ďakujem. Ďakujem, kolega Lajenen eh, po druhý krát. A teraz pani Klas. Ďakujem pekne, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Áno, veľa si toho vieme e, vymyslieť, e, ale faktom je, že obyvateľstvo sveta e, stúpa, zdroje sú stále nedostatočnejšie a preto E, sa musíme na zdroje pozerať počas celého životného cyklu od e, ťažby zdrojov po spotrebu, opätovné zhodnotenie, e, odstránenie. Všetko musí byť trvalo udržateľné a úsporenejšie. Mm, efektívne využívanie zdrojov je súčasne od našej stratégie pre vytvorenie nových pracovných miest v nadchádzajúcich e, rokoch. Jednotlivé politické ciele stratégie však musia byť koherentné. E, efektívne využívanie zdrojov a trvalá udržateľnosť. Sem sa e, hodí požiadavka, teda nehodí požiadavka po mm, nechávaní pôdy ľadom podľa môjho názoru je nezodpovedné v našich výhodných klimatických podmienkach eh, skončiť s výrobou potravín. Eh, tento priemysel eh, prispieva dôležitým príspevkom k riešeniu veľkých víziev 21. storočia slúži na zabezpečenie potravín pre celý svet na, e, za obchádzanie trvalo udržateľné s e, našim kultúrnym dedičstvom. Celá stratégia musí byť diverzifikovaná a to znamená, že nesmieme stále hľadať nejaké nové výpočty, prepočty, kritéria, ale musíme to, čo už existuje, využívať efektívnejšie a aj pracovnú silu musíme využívať efektívnejšie. Vytváranie nových štatistík a nových indikátorov so sebou prináša veľkú byrokraciu, stojí pracovné sily, e, stojí veľa peňazí a to nie je efektívne. Milé kolegyne, kolegovia, nenahovárajme si, že by sme vedeli e, definovať e, dobré jedlo. Je potrebné postarať sa o dostatok energetických zdrojov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa a slovo dávam pani kolegyni Kadenbach. Ďakujem. EKR sú konzervatívcami a nechápem, prečo sú nie pripravení e, zachovať, a to mimochodom koreň toho slova, slova je práve konzerváre, rovnako konzervatívny, prečo nechcú zachovať to, čo my, prečo nechcú z nás podporiť hlavnou úlohou je eh, dvojnásobne prevziať zodpovednosť. Zodpovednosť generácie, ktorá tu žije teraz, ale i budúcich generácií. To môžeme len vtedy, keď ge- eh, s týmito e, súrovinami, energiami budeme zaobchádzať e, opatrne. Cestovná mapa nám načrta mnohé možnosti. Nejde len o, o e, nárast e, e, výkonu ekonomiky v Európe, ale aj trvalú udržateľnosť. Nerozumiem tej, pa, tej panickej hrôze pred daňami, pretože pre mňa sú, dane sú príspevkom e, k životnej úrovni. Takisto ich latinský pôvod pochádza zo slova riadiť. To znamená riadiť našu politickú úlohu, e, kvalitu života pre ľudí v celej Európe. Dane sú nástrojom, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sa peniaze použili tam, kde sú potrebné. To sme dnes počuli eh, podľa princípu eh, toho pôvodcu. To znamená, majú byť, majú byť spravodlivé. To je dôležitý faktor. Eh, pán Gebrandy mu treba poďakovať za túto správu a dúfam, že dostane veľkú väčšinu pri hlasovaní pre väčšinu bodov v svojej správe. Ďakujeme. Ďalšou reč, rečníčkou je pani Jordan. Ďakujem pekne. V tomto období v Európe takmer 24,8 miliónov nezamestnaných, z toho 5,5 miliónov mladých ľudí. Možno si položiť otázku, či toto je tá správna téma, o ktorej musíme hovoriť. Podľa môjho názoru áno, pretože je e, prepojená e, s ekonomikou, pretože táto musí mať k dispozícii súroviny, ktoré potrebuje a to za ceny, ktoré jej umožnia byť konkurencieschopnou. A keďže naša pôda nie je rovnako bohatá na súroviny, musíme s nimi zaobchádzať o to obozretnejšie. A čo znamená obozretné zaobchádzanie so surovinami? Akékoľvek návrhy v správe, na základe ktorých by sa malo jesť menej, jazdiť menej, vyrábať menej, nie sú podľa môjho názoru priateľné. Riešením je e, efektívne využívanie zdrojov. A toto e, obozretné efektívne využívanie zdrojov musíme vidieť ako príležitosť na rozvoj nových priemyselných e, odvetví, na otváranie nových podnikov, vytváranie nových pracovných pracovných eh, miest. Už dlhé roky sú na stole tieto eh, návrhy. A eh, včera, dnes, včera parlament prijal túto iniciatívu. V ostatnom čase sa objavujú hlasy, že hovoríme len o úsporách a na oživenie ekonomiky sme zabudli. Nie, nezabudli, len v médiách to bolo zatlačené do úzadia. V tejto chvíli na povzbudenie ekonomiky nepotrebujeme opäť nejaký pakt. Ľudia ho nepotrebujú. Na oživenie ekonomiky ekonomiky musíme e, začať e, e, realizovať už prijaté opatrenia. Musíme vypracovať viacročný európsky rozpočet. A nie je dobré, že ľuďom hovoríme, že len nízky rozpočet je dobrým rozpočtom. Rozpočet musí byť dostatočne vysoký, aby sme mohli zrealizovať rozvojové politiky. A niektoré sú obsiahnuté aj v dnešnej správe, napríklad transponovanie legislatívy, odstránenie pre prekážok fungovania recyklačného trhu, vypracovanie jasných a spoľahlivých indikátorov na realizáciu prioritných politík a tak ďalej. Vážený komisár, pokračujte v práci týmto smerom. Ďakujem, pani kolegyňa, a slovo má pán Tanasesku. Ďakujem pekne. Odpoveď na výzvy Eh, s ktorými je konfrontovaná naša spoločnosť, pokiaľ ide o racionálne využívanie zdrojov, nie je odpovedou jednoduchou a nedá sa tak eh, ľahko nájsť a preto eh, by som chcel sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za ich prínos. Je dôležité vedieť, čo chceme, kam sa chceme dostať a potom už len musíme e, tie naše ciele e, sledovať, aby sme ich dosiahli. Veľa vecí treba urobiť na e, lokálnych úrovniach. Máme na mysli napríklad spracovanie odpadu v e, komunách. E, napríklad v niektorých e, štátoch už neexistujú žiadne skládky odpadu, ako napríklad v Nemecku či v Holandsku, ale existujú tiež krajiny s obrovskými skládkami odpadu, ako napríklad Rumunsko a Bulharsko. A potom krajiny, ktoré sú už na dobrej ceste, ako Belgicko či Švédsko. Tiež e, by som e, chcel povedať, že k novým prioritám e, v Rumunsku patrí prijatie celoštátnej stratégie na spracovanie odpadu. Je dôležité uvedomiť si, že národné a lokálne orgány zohrávajú veľkú úlohu tak pri akceptácii európskej agendy a tiež je treba si uvedomiť, že tieto orgány sa priamo podielajú na realizácii takýchto stratégií. Dôležité je, aby občania boli na našej strane stále viac ľudí je aktívnych, stále viac e, ľudí verí v trvalo udržateľný konzum a to je cesta, ktorou sa musíme uberať. Pán Peterle, Európska komisia nám dala dobrú predlohu e, pre dobrú správu. Gratulujem spravodajcovi a komisárovi za prácu a za pohyb správnym smerom. Očividne zdieľame presvedčenie, že bez prechodu na eh, hospodárnejšie eh, zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi eh, nemôžeme počítať s trvalo udržateľným rastom. Popri dobrých všeobecných usmermeniach vítam najmä projektový prístup, ktorý nevyhnutne zahrania legislatívu výrobcov a spoločnosť Teším sa z výzvy na vytvorenie systému ukazovateľov efektívneho využívania prírodných zdrojov. Bez nich e, ne, by neexistoval postup. E, podporujem tiež zámer, aby cieľ účinného zaobchádzania so zdrojmi boli zakomponované do európskeho semestra aktéra. Som presvedčený o tom, že ekonomické zaobchádzanie s prírodnými eh, zdrojmi eh, neznamená len eh, mm, zodpovednejšie správanie sa k prírode, ale prináša aj nové pracovné miesta, nové technológie, nové vývojové impulzy. Vítam vôľu odstrániť prekážky pri mm, fungovaní európskeho recyklačného trhu. Poprvýkrát sa v správe príjma rozhodnutie o zmenšení vplyvu živočišných bielkovín Pritom nejde len o zmenšenie využívania e, polia, ale tiež za zmenšenie škodlivého vplyvu živočišných bielkovín na zdravie. E, teším sa, že sa tu zohľadňuje globálny aspekt. Ďakujem, pán kolega. A teraz má slovo pán Perelo Rodríguez. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme pred sebou správu e, a spravodajcovi chcem poblahoželať. Myslím si, že sú tu veľmi dobré naznačené dobré smery, ktorými by sme mali ísť e, pre parlament i pre komisiu. Ale táto cesta e, častokrát sa označuje ako kríza, ako úspory, ktoré treba robiť a častokrát sa hovorí o tom, že niektoré veci nie sú možné. Myslím, že musíme vidieť veci jasné. V tejto správe sa hovorí, že už stačilo. Musíme odstrániť všetky prekážky. Musíme skutočne sa snažiť dosiahnuť udržateľný rozvoj a efektívnejším a lepším spôsobom využívať zdroje a nemrhať nimi tak, ako sa doposiaľ tomu dialo. Preto chcem vyzvať predsedníctvo i pána komisára. Je pravda, že chceme mať Európu s udržateľným rozvojom? E, je skutočne dôležité prijať nápravné opatrenia, ktoré povedú k tomu, aby e, sme pomohli tým, ktorí e, sú v ťažkej situácii je dôležité efektívnym spôsobom využívať zdroje a nedávať ich tam, kde nie je možné nejakým spôsobom ich efektívne použiť a využiť a musíme sa vyhnúť akýmkoľvek špekuláciám, ktoré môžu narušiť takýto udržateľný, uh, udržateľný rozvoj. Uh, problémom je, že sa škrta. Škrta sa všade v oblasti výskumu, v oblasti uh, životného prostredia a tam je dôležité urobiť napravu. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem pekne. Jedna z najdôležitejších e, vecí pre Európu je zostať ekonomicky konkurencieschopný, zachovať kvalitu života pre našich občanov. Sme príliš závislí na dovozoch zdrojov, a potrebujeme sa pozrieť e, na naše postupy a rozvinúť ich. Musíme eliminovať veľké množstva odpadu z domácnosti i z priemyslu. Myslím si, že podmienky sú tu teraz na to, aby sme to uvítali. Viem to z vlastnej krajiny. Od e, základnej e, školy cez celé vzdelávanie máme e, potrebné aktivity, kde si vážime životné prostredie, chceme zohrávať svoj podiel pri recyklovaní, pri ochrane životného prostredia. Poľnohospodárstvo určite je veľkou oblasťou a potrebujeme rozvinúť veľmi silný, e, e, silnú stratégiu na okresanie výšky e, alebo podielu, na zabezpečenie podielu recyklovania. Energetika je rozhodujúca, hoci môžeme mať výhrady voči určitým typom použitia energii, musíme byť otvorení pokiaľ ide o e, bridlicový plyn a pokiaľ ide o otázky rozvoja bioenergii, e, veternej, prílivovej a inej energie. To ma privádza k významu výskumu v tejto súvislosti. E, Horizont 2020 povinnosť skúmať v tejto oblasti, stať sa vodcami v tejto oblasti, priekopníkmi, využiť prírodné zdroje, no a v neposlednej miere modrá ekonomika. Mali sme demonstrácie v Bruseli počas mnohých týždňov, kde sa hovorí e, o veľkým kompetenciále mora, oceánov ako zdroja energií. E, už som spomenul prílivovú energiu, vietor, takisto e, oceány ako zdroje potravín. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Arsenis. Ďakujem πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, Ďakujem, eh, pán eh, komisár. Vážení kolegovia, dnes popoludní hovorilo veľa ľudí a to nám ukazuje našu podporu vašej iniciatívy a nádej, že sa posunieme v správnom smere. Všetko to dáva zmysel, pretože 16 tón eh, Eh, spot, spot, spotreby materiálov eh, zo strany eh, Európanov. Z toho 6, 6 tón je, je pripisovaných odpadu na osobu. Tieto čísla vedú k otázke, prečo sa tak deje, prečo sa tak deje v tejto kríze nevyriešime krízu znižovaním dôchodkov a miest. Musíme tiež riešiť tú stranu rovnice, kde ide o odpad. Takže prosím, posuňme sa vpred a buďme ešte odvážnejší. Naozaj e, sa prikloňme k tomuto cieľu a držme sa ho. Ďakujeme slovo pani kolegyňa Pietikajnen. Vážený pán predseda, ak e, náš e, finančný systém má skolabovať, tak e, by sme možno prežili, ale ak by mali, e, mal kolabovať náš e, zdrojový systém, z tohoto by sme sa nedostali. Možno povedať, že to by bol koniec. A teraz, keď sa zvyšuje z, nedostatok zdrojov, treba o tom hovoriť. Návrh komisie na efektívnu e, Európu, ktorú, ktorá e, účinne nachádza, na, zaobchádza so zdrojmi, je to určite dobrá cesta vpred. Potrebujeme dobrú definíciu zdrojov, aby sa e, zohľadnili všetky e, ekosystémy. Musíme lepšie integrovať účinnosť do našich rastových stratégií. Potrebujeme indikátory v rozpočtoch národných i európskych. Potrebujeme Mm, tak ako je to navrhované, e, zapojiť e, povinný e, element rastové, rastovú stratégiu i do európskeho semestru. Makroekonomické indikátory potrebujeme zrušenie škodlivých, ekologicky škodlivých látok a potrebujeme smernicu, efekt, účinnú smernicu o ekodizajne. Ďalej recyklovateľnosť potravín, a ďalšie ukazovatele e, je dôležité, aby sem patrili všetky produkty a chcem teda e, povzbudiť komisie, aby v tejto oblasti konala odvážne, e, aby sa tieto veci v diskusii objavovali. Ďakujem. Pán kolega Tabajdi. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, milí kolegovia, komisia tu naozaj predložila dobrý materiál, pretože chceme e, hospodárenie, ktoré bude dobre zaobchádzať s, so zdrojmi. Potrebujeme dobré, dobré, dobré spravovanie odpadového hospodárstva. Tento rok je mimochodom aj e, najvhodnejším rokom e, spustiť tieto procesy. Keď to porovnáme napríklad s inými krajinami, tak konštatujeme, napríklad s Izraelom, že e, iné krajiny podnikajú viac krokov. E, problém vodného hospodárstva, ktorý majú, e, je problém, ktorý jedného dňa môže platiť i pre nás. Ďalej recyklácia odpadu tiež veľmi dôležité. U nás v Maďarsku bohužiaľ v tejto oblasti mnohé veci pokrivkávajú. Môžeme sa tu pochváliť nemnohým, a e, je dobré, že Európska komisia e, chce navrhnúť záväzný systém. Ďakujeme. A teraz ďalší rečník, pani Mazej. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, vážený pán správodajca. Prebehlo tu mnoho Eh, zodpovednej práce a dosiahli ste mnohé. Túto situáciu v Európe by sme mohli prirovnať k osobe, ktorá trpí chronickou eh, chorobou a musí eh, od podlahy zmeniť svoj životný štýl. Je tu naozaj mož, možno hovoriť o, o cene, ktorú treba zaplatiť za náš životný štýl krátkodobé e, e, hospodárenie. V týchto kritických e, podmienkach musíme vytvoriť viac zeleného rastu a použiť menej zdrojov. Udržateľný rast ekonomiky je z realistického pohľadu ešte lepšie v krízových dobách, než v časoch prepichu Myslím si, že e, blahobyt e, často nevedie ku kreativite a e, dôležité je, že v súhre by sme mohli dosiahnuť mnohé, ak dosiahneme pochopiteľné a merateľné úsilie. To je výborná príležitosť pre celú spoločnosť, pre politiku, pre zapájenie sa, výskum a inovácie. Európa je naozaj dobrou destináciou pre výskum a máme tu siete, ktoré e, boli vytvorené, máme tu dobre rozvinuté, rozvinuté trhy a ak sa všetci budeme správať ekonomickým spôsobom, nemyslím si, že by sme do takej miery mohli zostať závislí od iných. Mohli by sme tak aj vytvoriť nové pracovné miesta. Ďalší rečník, hovorí pán predsedajúci. Pán Somi. Ďakujem, pán predseda hospodárstvo sa nachádza v kríze a zdroje sú čoraz e, e, menej početné a preto je pochopiteľné, e, ako sa zamýšľame, musíme prehodnotiť naše návyky, naše, naše používanie zdrojov. Ak budeme konať efektívne, chránime aj naše životné prostredie, chránime naše hospodárstvo. Treba Eh, urobiť viac, ale spotrebovať menej zdrojov. Potrebujeme nový model použitia zdrojov. Pokiaľ ide o zabezpečenie eh, hospodárskeho rastu, tak eh, je tento možný len vtedy, keď budeme chrániť naše zdroje, Takto môžeme byť konkurencieschopní, dosiahnuť rast a takto môžeme vytvoriť nové pracovné miesta. Veľmi ma teší, že v tejto správe sa zameriavame aj na to, aké riešenia môžeme prijať inovatívnym spôsobom i v oblastiach, akým je obchod. E, myslím si, že e, ambiciozitné plány nepostačia. Až implementácia je kľúčom. E, som presvedčený, že doterajšie opatrenia treba využiť e, e, efektívne a netreba potom vytvárať nové veci. Pri e, vysoké normy a požiadavky môžu viesť k tomu, že jednotlivé členské krajiny sa budú nachádzať v zložitej situácii a to bude aj znamenať, že stratégiu nebudeme môcť implementovať. Naša budúcnosť závisí od toho, ako dnes využijeme zdroje a preto potrebujeme naozaj vyváženú stratégiu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Teraz prejdeme k, ku kečty aj. Pani kolegyňa Basesku sa prihlásila ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. Na to, aby sme prekonali súčasnú krízu, potrebujeme nové možnosti pre vývoj a pokrok. Potrebujeme v skutku odvážnu agendu, agendu rastu pre budúcnosť a potrebujeme neustále zlepšovanie kvality nášho života. Ale požiadavka eh, hospodárskeho rastu sa musí eh, eh, opierať o efektívne využívanie zdrojov. Vieme, že minerálne zdroje nie sú obnoviteľné a voda, zem a vzduch nie sú tiež k dispozícii neobmedzenie. Potrebujeme to viac, ako nám Zem dokáže dať. V priemyselných krajinách, v európskych krajinách máme najväčšiu spotrebu na hlavu rôznych zdrojov a preto recyklácia, ako i využitie, opätovné využitie niektorých zdrojov mimoriadne dôležité. Ďakujem, pani przewodniczący. Nech sa páči, ďakujem pekne. V minulých rokoch sme riešili množstvo kríz, tie nám jasným spôsobom ukázali, kde existujú problémy, najmä v prípade, že nemáme potrebné zdroje k dispozícii. Napríklad, keď nie je možné pozitívne nevyužiť ich pre naše hospodárstvo. Najväčšou výzvou je efektívne využívanie zdrojov. S bezpečnosťou e, nie je možné len zakladať nejaké komisie alebo gremia, ktoré budú diskutovať a pripravovať stratégie, ktoré sa potom nerealizujú. To skutočne nemá zmysel. Čo potrebujeme sú konkrétne <coughs> iniciatívy, konkrétne projekty a, a som presvedčená o tom, že tieto iniciatívy, že tieto projekty a, môžu viesť k úspechu, pokiaľ a, budeme efektívne využívať zdroje a budeme ich chrániť, budeme nezávislí nielen od jednotlivých dodávateľov, ale si aj udržíme našu pozíciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala za túto správu a za záväzok efektívne využívať zdroje. Je to najmä myšlienka využívatia primárnych zdrojov a inovatívne riešenia, ktoré majú viesť k potrestaniu tých, ktorí znečisťujú životné prostredie. Chcem povedať, že súhlasím s cieľom, ktorý je tu uvedený, lepšie využívanie zdrojov, ktoré sa realizuje konkrétnymi krokmi, opatreniami a recykláciou a spätným využitím zdrojom a podobne. Je to viac ako len získavanie a preprava. Znamená to presadzovať e, spoločnú klasifikáciu, podporovať ino, inovácie a e, ďalšie využitie v E, V tomto je budúcnosť a e, spalovanie sa musí obmedziť na minimum. Skutočne tieto ciele si využijú koncens a maximálne striktné požiadavky na jednotlivé členské štáty, keďže sa to týka nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán, pán Aga. Ďakujem pekne, pán predseda a pán komisár. Z, priemysel eh, spotrebováva obrovské množstvo energie, ako i a zdrojov eh, pri výrobe musím povedať, že je dôležité eh, zohľadniť potreby budúcich generácií. Je to eh, v skutku vo záujme verejnosti. Využívame recikláciu a recyklácia a efektívne využívanie zdrojov sú vitálnymi základnými požiadavkami a zároveň však nemôžeme zatvárať oči pred potrebami trhu, eh, ktoré tiež musíme zobrať do úvahy. Efektívne využívanie zdrojov si využije nové metódy výroby, ako i spotrebu. Napríklad e, musíme skombinovať, zharmonizovať e, slobodný trh e, spolu s udržateľným rozvojom. Potrebujeme takú miestnu lokálnu produkciu a reťaz, ktorá využije všetky príslušné subjekty. Nech sa páči, pán Bronc. Even climate change i skeptici v oblasti minerálnych e, klimatických zmien e, hovoria, že e, dojde k exponenciálnemu rastu zdrojov. Musíme sa však pozrieť i na ľudské zdroje, na kvalitu našich ľudí. Keď sa pozrieme na stranu 7 dokumentu komisie z roku 2010 Európa 2020, je tam uvedené, že Európa má mnoho silných strán a môžeme rátať s talentom a kreatívnosťou našich ľudí je to niečo zriedkavé a je to skutočne uvedené a myslím, že eh, eh, autor mal pravdu a výsledky ľudí v Európe vo vede, technike a umení sú jedinečné. Musíme si položiť otázku, prečo chceme nahradiť populáciu Európy populáciou z iných častí sveta, ktoré má menej, menej šťastia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani McInnes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajcovi o eur... Myslím, že e, ako pán komisár povedal, snažíme sa mobilizovať ľudí a to je veľmi dôležité, používať menej slov a byť priateľskejší voči ľuďom. Keď sa, si prečítate túto správu, tak skôr možno paralizuje ako mobilizuje. Ale v každom prípade beriem na vedomie dobré úmysly. E, napríklad využívanie pôdy a zmena v stravovaní. Keď sa pozrieme na odsek 15.6 a využívanie pôdy, na to však musíme e, produkovať viac a využívať menej zdrojov Myslím, článok 57 je veľmi rozumný. Zlepšenie povedomia spotrebiteľov. Obávam sa však, že pri 52 je tomu menej tak. Myslím, že by bolo lepšie používať menej slov, ako to robili v 18. storočí a, a, a zamerať sa na to. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Slovo má pán Matula. Efektívnym spôsobom využívať zdroje a efektívne využívanie energie sú zásadné z hľadiska e, udržateľného a trvalého vývoja EÚ do roku 2020 i potom. E, v budúcom desaťročí e, obnoviteľná energia bude podiel obnoviteľnej energie prekoná podiel fosílnej energie. Existujú však e, veľké potenciály, pokiaľ ide o obnoviteľné energie. Zemný plyn samozrejme v budúcnosti v energetickom mixe EÚ bude e, dôležitý za predpokladu, že nové formy plynu budú využívané. Musíme zohľadniť naše trhy a musíme tiež zohľadniť to, že niekedy veľké investície sú potrebné na to,

taktiež naznačuje že európa naliehavo potrebuje nové zdroje a spôsoby udržateľného hospodárskeho rastu. nevyhnutnosťou sa ukazuje sklbenie hospodárskych sociálnych a environmentálnych politík respektíve nový strategický ba až vizionársky prístup únie hodný. twenty one storočia. Srdečná vďaka. Ako posledný rečník je pán Luram. Ďakujem, pán predseda. Európa eh, je efektívna v, pri využívaní zdrojov, ale potrebujeme nové modely eh, správania spotrebiteľov a potrebujeme tiež nové riadenie v oblasti e, správania spotrebiteľov. Celú, celé energetické prostredie musí prejsť transformáciou. E, potrebujeme lokálne, regionálne fóra, potrebujeme e, zapojiť ľudí do týchto nových prístupov. Európska komisia musí stanoviť záväzné ciele, záväzné limity v oblasti energetickej infraštruktúry a to všetko musí byť súčasťou stratégie, ktorú Európa musí naplniť v budúcich rokoch. Je tu ešte nejaký ad hoc? Sa niekto hlási? Pokiaľ nie, tak poprosím komisára Potočníka, aby sa vyjadril na záver. Thank you. First... Ďakujem pekne. V prvom rade by som mal povedať, že to bola prvá skutočná plenárka, na ktorej som bol prítomný a v skutku si, veľmi, si to veľmi vážim. Je to veľké povzbudenie. Ak by som mal zodpovedať na mnohé veci, ktoré ste uviedli, od inovácií, e, voda, e, polnohospodárstvo, verejné povedomie, cieľ, ekodizajn, potraviny a tak ďalej a tak ďalej, tak samozrejme potreboval by som na to príliš veľa času Veci, o ktorých diskutujeme, sú komplexné a preto niekedy nie je jednoduché tá diskusia nie je jednoduchá, ale aj keď som komisár pre životné prostredie, dovolte mi zamerať sa na niektoré obavy, ktoré e, niektorí z vás povedali v súvislosti s ekonomikou a so súčasnou situáciou. A je otázka, prečo E, tie veci uvedené e, v tejto e, správe musia byť podporené. Ak by sme začali s 20. storočím, 20. storočie a v 20. storočí sa realizoval model náročný na zdroje. Počet obyvateľov sa zo štvornásobil, ekonomické výstupy ešte oveľa viac. A ktorékoľvek zdroje si vyberiete, tie sa, ich využitie sa zvýšilo mnohonásobne. Čiže dôsledok je, že ceny ak by ste si ich e, cez index zmerali s výnimkou e, vojen a e, ropnej krízy padali. A v tomto modeli do istej miery stále fungujeme im i teraz, ale dochádza k veľkým zmenám. Obyvateľstvo rastie a nie len v roku 2050 dosiahneme 9 miliard, ale ešte dôležitejšie, ako sa v správe uvádza, že v roku 2030 môžeme očakávať 3, o 3 miliardy viac občanov, ktorí e, sa dostanú od chudoby do strednej triedy a ma, budú mať práva, ale ne, podarí sa im to tam dostať, pokiaľ budeme pokračovať s modelom, ktorý sa vyvinul v 20. storočí. Čo to znamená pre Európu? Európa je mimoriadne dôležitá na dovoze, ceny e, na dovože zdrojov, ceny mnohých zdrojov v posledných dekádach e, sa zvýšili a je to trend, ktorý očakáva väčšina spoločnosti v nasledovných 5 e, rokoch. 85% a volatilita týchto cien je obrovská. Dnes európsky obchodný sektor sa zameriava od e, produktivity a práce na produktivity zdrojov, pretože to je práve tá oblasť, kde vidia svoje úlohy, výzvy a zároveň príležitosti. Vidia v mnohých v oblasti, vidia to v oblasti energetiky, v oblasti e, surovín, ktoré sú e, kritické. Niekde to zatiaľ nevidia až tak napríklad pri vode, pri pôde, ale tieto zdroje budú predmetov, predmetom riešenia v budúcnosti. Príroda ešte nie je v obraze až do tej miery, ale príde to. Toto je zmena, ktorej čelíme. Akým spôsobom je to spojené e, s tým, kde, s tým, čo v súčasnosti zažívame, krízou, rastom, ktorý je potrebné, novými pracovnými príležitosťami, ktoré sú nevyhnutné. Ak Oli Ren povedal vo svojom prejave, pred niekoľkými dňami, ak by sme mali uh, uh, gulu, tak uh, ak by sme mali kryštálovú gulu, tak by sme sa na to mohli pozrieť, ale nemáme ju, nevieme, čo sa udeje a sú isté oblasti, kde Európa je silná a kde môže byť ešte silnejšia. Jedna z tých oblastí je talent, znalostná ekonomika, výskum, inovácie a ďalšia oblasť je efektívne využívanie zdrojov. Prečo? Pretože keď budeme používať menej vody, menej energie, keď budeme používať menšie množstvo surovín, keď budeme vyrábať produkty, ktoré sa budú môcť recyklovať, to všetko je zmysluplné z hľadiska ekonomického a to je trend, ktorý je prítomný v súčasnosti i v ekonomike a v biznise. Čiže hovoríme o, ekonomi, o ekonomike a o životnom prostredí zároveň a v konečnom dôsledku hovoríme o oboch otázkach. Takže ten skutočný problém a je urgentnosť, ako ste to vypovedali, a naplnenie a implementácia. To sú podstatné črty a my sa snažíme poukázať na to, aj keď hovoríme o, o, naš, o tzv. semester story, o ekonomickom riadení, budeme skutočne sa zameriavať na cestu e, energetickej účinnosti. Jeden z kolegov to povedal. Daní by sme sa nemali báť. My nenavrhujeme nič viac, nič menej ako presunutie zdaňovania od práce, kde a v Európe sme mimoriadne drahí, čiže máme veľmi vysoké per, e, personálne náklady a presunutie tohto zdaňovania tam, kde to má e, väčší zmysel, napríklad daň zo skládok a odstránenie e, týchto daní má zmysel vždy, keď sa snažíme nájsť e, tieto e, dane majú zmysel práve keď sa snažíme riešiť e, naše finančné problémy a keď vedieme diskusiu o tom s členskými štátmi a vieme, že majú za to zodpovednosť, my im radíme a mimochodom v, v záveroch rady z marca 2011 to podporili. Pokiaľ ide o zvyšok, pracujeme na implementácii cestovnej mapy tento rok sa zameriame na vodu. Začneme s e, platformou prechodu e, energetickej efektívnosti. Viacerí z vás budú zapojení do tohto procesu. Bude to súčasťou environmentálneho akčného programu. Bude to veľmi dôležitá súčasť tohto programu. A samozrejme urgentnosť implementácie je v centre tohto procesu. Budeme diskutovať tieto otázky na Rio plus 20 a samozrejme nebude to o energetickej efektívnosti, bude to o zelenej ekonomike, ale to rovnaký príbeh. Nebude to, len o, nebude to o Európe, bude to o globálnych záväzkoch a o svete, pretože všetci chápeme, že toto sú veci, ktoré sú potrebné. Na záver mi dovolte povedať, pokiaľ by bolo všetko v poriadku, v, s hnedým rastom nehovorili by sme dnes o zelenom raste, ale hnedý rast má isté obmedzenia a to si musíme uvedomiť dnes z hľadiska obchodného sektora. Musíme to uznať i my politici. A keď hovoríme o zelenom raste, hovoríme o tom, ako pripraviť budúci rast, ako skoncipovať budúci rast, ktorý prinesie výhody a blahobyt väčšej časti spoločnosti, ako súčasný raz prináša. Nesnažím sa e, malovať akékoľvek katastrofické scenáre, pretože to nestane. My sme e, inteligentné spoločnosti a inteligentný druh, ale udržateľná e, budúcnosť nie je voľba, priatelia, je to nevyhnutné. A na záver vám všetkým chcem povedať, ktorí ste zostali až do konca tejto diskusie. Ďakujem.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 kolegovi, kolegom všeobecne za širokú podporu v mojej správe. Veľmi pozorne som načúval vašim slovám a e, zdá sa mi, že je tu všeobecný konsenzus, pokiaľ ide o naše ciele. To znamená rozumne narábať so zdrojmi. E, cesta i tempo, tam už sa naše e, názory rozchádzajú. Tempo, ktoré si môžeme dovoliť, ne, e, sa však nestanovuje tu v Európe. Nie, toto tempo stanovuje celý svet. A konštatujeme, že toto tempo je tak vysoké, že si nemôžeme dovoliť vzdať sa našich e, ambicióznych cieľov. Takéto potrebujeme. Bola tu kritika smerom k ekodizajnu. K tomu poviem nasledovné Eh, my tu nemáme nejakú eh, legislatívu, o ktorej by sme zajtra hlasovali. Text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, je text politický. Špecifikuje naše politiky, ale nejde tu o konkrétne eh, detaily, podrobnosti o, ekodizajne. Ide tu o to, že pri plánovaní, navrhovaní našich výrobkov už v tejto fáze musíme zohľadniť to, že dnes skôr možno recyklovať použité materiály Pán predseda, myslím si, že najdôležitejším aspektom správy je skutočnosť, že my ako parlament vysielame silné posolstvo, politické posolstvo, podporujeme komisiu, e, ak bude e, pokračovať e, v nastolenej ceste. Potrebujeme však ešte ambicioznejšiu agendu ako tú, ktorú navrhol pán komisár. Ide aj o zákon, nielen o ale aj o implementáciu. Nie je to len eh, otázka buď alebo, ale je to otázka eh, obojstranného eh, konania. Potrebujeme silný signál parlamentu a komisie smerom k členským krajinám, že my máme ambicioznú agendu a chceme ísť vpred. Nie preto, že by sa nám to páčilo, ale preto, že pre európske ekonomiky je to nevyhnutné. Finančné trhy nebudú čakať na to, kým naše vlády zachránia euro. Podobne nemožno čakať i v iných oblastiach, menovite v tejto, e, ktorá sa týka zdrojov. Konať treba dnes, nie zajtra, alebo pozajtra. Ďakujeme pán Gebrandy za vašu správu, hovorí pán predsedajúci. Týmto uzatváram rozprávu v tomto bode. Zajtra budeme o 12.00 hlasovať v tejto veci. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu našeho rokovania.